everybody. <laughs> Here some members uh, came, so we may start uh, our, Myslím, môžeme... our uh, farm committee meeting. Myslím, že môžeme začať ďalšie stretnutie. Našim prvým bodom v tejto časti je stanovisko k výročnej správe o stave ľudských práv a demokracie vo svete za rok 2017 a politika EÚ v tejto súvislosti Pán Austrevičius je zodpovedný za AFED. U nás, naše stanovisko, je to Jose Faria, ktorý tu nevidím stieňových spravodajcov, takže diskusia prebehne asi veľmi stručne. Najdôležitejšie pre všetko je e, však e, mať spravodajcu, takže čakáme teraz ju e, od Joseho, aby nás uviedol do témy. Je mi cťou, že som mal návrh e, stanoviska k správe e, z AFETu, pokiaľ ide o stav ľudských práv a demokracie vo svete. Táto správa z pohľadu ľudských práv a rodovej rovnosti z optiky nášho výboru. Chcem poďakovať tým, s ktorými s ktorými sme hovorili. S tieňovými sme sa ešte nestretli. Som si istý, že budem e, od nich dostávať množstvo návrhov. V tejto situácii chcem poďakovať za podporu pri navrhovaní tohto návrhu pani, Risa, pani Rite Dens zo sekretariátu výboru FEM, ani aj pani Vidži Renekov, ktorá je politickou poradkyňou v e, tejto problematike. Ďakujem za vašu podporu, teda z EPP. Bez ich pomoci by situácia pre mňa bola bývala oveľa ťažšia, keďže som len prišiel do tohto výboru. Ide o návrh, ktorý má byť priamy a konštruktívny k tej výročnej správe. Ako som už povedal, ide o politiku EÚ v tejto otázke a tá je veľmi dôležitá pre nás, pre všetkých, pre mňa. Tento návrh, som presvedčený, musí byť v súlade s cieľmi pre trvalo udržateľný rozvoj, ciele 3 a 5 ne, menovite a agendu 2030. Tiež som presvedčený, že treba sa osobitne zamerať na kľúčovú strategickú iniciatívu medzi EÚ a OSN, kde ide o elimináciu všetkých foriem násilia voči ženám a dievčatám. Ako všetci vieme, USA ukázalo veľmi divergujúcu pozíciu od týchto globálnych cieľov, osobitne potom tých, týmto dvom keď sa vrátim k OSN, jeden z našich e, podporovateľov najväčších v tejto otázke, vzhľadom na to, že niektoré členské krajiny OSN nepodporujú nás v tejto, v to bitve, keďže generálny tajomník e, e, OSN povedal, že ak dáme viac práv, že nám dávame viac práv spoločnosti. Sú tu tri oblasti v tomto stanovisku, ktoré by mali byť pre nás kľúčovými prioritami. Poprvé, prevencia a boj proti rodovo motivovanému násiliu. Ďalej, druhé, bojovanie proti vynúteným manželstvám. Ukazuje sa, že 55 žien má skúsenosti do tej či onej miery s, nejakým, s nejakou formou sexuálneho násilia od veku 15 rokov. To znamená, že rodovo motivované násilie treba riešiť a treba prijať opatrenia, treba informovať o rizikách a na, e, bojovať proti e, pretrvávaniu. Členské krajiny musia naliehavo ratifikovať E, istambulský dohovor. Takmer všetky už ratifikovali, nie však všetky, aby sme bojovali proti tomuto rastúcemu fenoménu v súlade s našimi základnými hodnotami rodová rovnosť a nediskriminácia. E, pokiaľ ide o predčasné a vynútené manželstva, tak tieto praktiky treba celosvetovo potierať netreba prijímať argumenty eh, tradičný, že sú to tradičné alebo náboženské rituály. Dievčatá majú právo na detstvo a na zažívanie každého obdobia života. Vonkajšia eh, služba preto musí sa snažiť vymáhať tieto princípy. Keď sa rokujú partnerstva o kooperácii, Kolegovia, v tejto veci len potvrdzujem, že tieto priority, boj proti rodovému násiliu a rovnaký prístup k vzdelávaniu, to všetko by sa malo inkorporovať do tejto správy. Chcem zdôrazniť, že sú tu veľmi kritické situácie vo svete, pokiaľ ide o rodovú rovnosť a preto som ich e, e, zapracoval. Ide o Rohingov a Venezuelu. Chcem zdôrazniť, že sú tu veľmi kritické situácie vo svete, teda popri mnohých iných. Toto sú tie dve kritické, kde e, je naspadnutie naozaj, naozaj humanitárna trate, tragédia. Môže sa to však ešte zhoršiť, ak to nebudeme riešiť. Takže vo svete pokiaľ ide o rodovú rovnosť. A preto by to malo byť súčasťou tohto stanoviska Rohingovia a Venezuela. Tieto dve komunity sú veľmi zraniteľné rodovému násiliu a všetkým s tým spojenými aspektami. Údaje o týchto komunitách sú naozaj alarmujúce. Vonkajšia služba by mala venovať eh, viac pozornosti E, situácii týchto komunít. V tomto ohľade vás, kolegovia, vyzývam, aby ste brali do úvahy tieto hrozby, ktoré dopadajú na tieto ženy. Nie len teraz, keď o tom diskutujeme, avšak i v minulých mesiacoch kedy to bolo maximálne e, relevantné, naliehavé a dôležité. Vítam, uvítam príspevky ďalších poslancov, kolegov a teším sa na spoluprácu s vami v tejto problematike, aby sme vytvorili dobrý vklad e, správe AFETu. Ďakujem. Toľko z mojej strany. Čakám teda vklady od kolegov, od spravodajcov. Ďakujem. For... Ďakujeme, Jose. A teraz prvý tieňový spravodajcovia, ktorí dorazili. Nech sa páči. Chcem sa ospravedlniť, že som tu nebola od začiatku. Bola som na uh, inaugurácii námestia uh, Joe Coxovej, feministky. Bola by určite hrdá na to, čo robíme tu v Európskom parlamente pre posilnenie práv žien a e, práv e, menšín. My za SAD si myslíme, že návrh stanoviska je dobrý, pretože sa venuje väčšine otázok, ktoré sa týkajú rodovej problematiky vo vonkajšej politiky EÚ. Pripravíme niekoľko pozmeňujúcich návrhov zdôrazňujúcich špecifickú situáciu e, osoby LGBTI. Rada e, vydala nariadenia pre všetky osoby e, LGBTI+, e, s, s cieľom, aby sa tieto usmernenia aj implementovali, aby boli reagujúce na problematiky LGBTIQ. Takisto otázka vdov v konfliktných a postkonfliktových zónach. Chcem vás upozorniť na skutočnosť, že tu v Európskom parlamente bude konferencia o tejto e, špeciálnej otázke, kde ide o diskrimináciu e, a chudobu týchto e, vdov. No a v samotnom stanovisku chceli by sme doplniť niektoré odseky, aby sme zdôraznili výraz, význam zdravia, vrátanie mentálneho, teda duševného zdravia a budeme sa snažiť posilniť znenie, pokiaľ ide o e, reproduktívne a sexuálne práva. A dôležitá úloha, e, ktorú zohráva medzikultúrny dialog a umenie v zahraničnej politike práve v oblasti ľudských práv. Ďakujem. Ďakujeme. ešte ďalší členovia. Ja len doplním a možno položím aj otázku e, na adresu pána spravodajcu. Veľmi si vážime vaše stanovisko. Či by bolo možné zdôrazniť tiež úlohu žien v policajných a vojenských zložkách. Pretože to veľmi ovplyvňuje s, e, procesy, ktoré sa spájajú e, s demokraciou a mierom vo svete, ak by sme mohli mať túto tému v rámci toho stanoviska, bolo by to úžasné. Takže teraz znova dám slovo spravodajcovi. Určite by ste chceli okomentovať. Začnem tým posledným. Myslím si, že je to dôležité a relevantné Všetky návrhy sú samozrejme dôležité a relevantné a budem ešte čakať na ďalšie, lebo myslím si, že je nám všetkým jasné, že je dôležité sa venovať tejto, alebo sledovať európsku víziu v tejto oblasti, ale myslel som na to a dostal som pred niekoľkými mesiacmi um, pešmegov, e, takže oni naozaj za nás bojujú, takže e, teda e, bojujú za našu civilizáciu, tak povediac, takže je to veľmi správne a veľmi dobre ste spomenuli, že aj toto tam treba zahrnúť a nezabudnem na to. No a samozrejme, ako sa vie, tak ja som obhajca Eh, LGBTI a práv menšín. V podstate som členom komunity eh, LGBTI, takže je to pre mňa dôležité a dovolte mi pripomenúť, že toto je len návrh návrhu, návrhu, návrhu a možno ešte návrhu. Čiže <clears throat> je to veľmi neúplné a dúfame, že v najbližších týždňoch tam bude to bude ešte e, skompletizované. E, zdravotné, ľudské, e, reproduktívne, sexuálne práva som obhajcom toho všetkého, lebo hovoríme o právach žien a dievčat a o rodovej rovnosti a nemôžeme mm, to oddelovať. Takže v tom s vami súhlasím. Takže Samozrejme, je to citlivá téma pre niektoré skupiny, čiže musíme to dávkovať, tak povediac, rovnomerne. Nemôžeme zdôrazňovať niektoré a zase zabúdať na iné spoločnosti, ale pokúsime sa dopracovať sa k vyváženému textu. No a Dobre, samozrejme, medzikultúrny dialog, všetky tieto návrhy sú dôležité. Nebudem zachádzať do otázok eh, náboženstva, ale to je to, čo propaguje pápež František. Medzikultúrny dialog je to veľmi dôležité. Ďakujem veľmi pekne, teším sa na vaše ďalšie návrhy budeme pokračovať v práci. Ďakujem. Uh, thank you very much. Áno, ďakujem, takže môžeme prejsť na ďalší bod, ale vlastne ešte nie. Lehota pre pozmeňovacie návrhy je 2. október, čiže už čoskoro, do 5. hodiny popoludní večer. Hlasovanie vo FEM je naplánované na 22. október a v AFETE 5. novembra, čiže takýto je harmonogram pre pozmeňovacie návrhy, predloženie pozmeňovacích návrhov a hlasovanie. No a teraz môžeme prejsť na ďalší bod. Ústna otázka s, s, s uznesením. A, problémy s právami žien a v rodovej rovnosti v Európskej únii. Spravodajca je pán López, je to veľmi dôležitá téma, takže hoci sme malá skupina, snáď budeme viesť zaujímavú diskusiu. Začal by som, začala by som tým, že dám slovo pánovi spravodajcovi, pánovi Lópezovi. Ďakujem, pani predsednička takže využijem e, tlmočnícke služby, že budem hovoriť e, v rodnom jazyku. Keď sa pozrieme na tieto texty, o ktorých dnes diskutujeme, tak vopred chcem povedať, že to uznesenie, ktoré máte pred sebou, to bude neúplný text, pretože je to prvotný text. Boli tu určité obmedzenia, čo sa týka dĺžky, ktoré som musel dodržať, ale myslím, že môžeme začať, e, teda e, tá ústna otázka je dobrý počiatočný bod, aby sme mohli ďalej rozvíjať tieto témy, no a potom mm, môžeme pokračovať k uzneseniu, ktoré bude príspevkou e, pre členov výboru a pre e, jednotlivých spravodajcov. Máme je tu jasný krok dozadu e, v EÚ a v členských štátoch, čo sa týka práv žien, zdravotných práv, rodových práv, práva na reproduktívne práva, sexuálne práva, aj právo na prácu, je tu obmedzenie e, zdravotných služieb, dochádza k škrtom v rozpočte, úsilie obmedziť e, prístup e, k sexuálnemu a reproduktívnemu, reproduktívnym právam, sťažuje sa prístup k interrupciám, čiže toto sú práva, ktoré sú kompromitované ako nedostatok podpory pre rodičovstvo, pre materstvo, čiže sú tu problémy ehm, ehm, vypracovať potrebnú legislatívu, je nedostatočný predškolský vzdelávací systém, sú problémy vo vzdelávaní, respektíve nedostatok sexuálnej výchovy a to zachádza nad rámec toho, aby sa ľuďom vysvetlilo, ako používať antikoncepciu. Toto je forma um, vzdelávania, ktorá vedie k vzájomnému rešpektu. Musí to byť súčasťou širšej stratégie na boj proti všetkým formám násilia páchaného na ženách. Počas uplynulých rokov, čo sme zaznamenali, je nárast tohto fenoménu. Dochádzalo k násiliu eh, medzi dospievajúcimi medzi mládežou, ale vnímame aj e, domáce násilie, e, zneužívanie, obťažovanie, či už v neformálnych situáciách alebo mm, na pracovisku. A e, musíme pouvažovať na tom, čo znamená násilie alebo obťažovanie na pracovisku. je situácia v Portugalsku, ktorá bola nedávno nahlásená. Myslím si, že je to dosť dobrý príklad. Pracovnička vo fabrike bola prepustená ilegálne a hoci súd um, ustanovil, že by mala byť znovu zamestnaná, tak um, už mesiace ehm, je nútená um, stať na slnku a nakladať a vykladať e, paletu. Čiže to je v podstate obeď iného, inej formy e, násilia. Je to morálne, psychologické zneužívanie. A z toho dôvodu je, dôvod, je dôležité ratifikovať istambulský dohovor, nielen ho ratifikovať, ale aj ho implementovať. Uvedomujeme si, že je to nástroj, ktoré by členské štáty mali využívať pri boji proti násiliu páchanom na ženách. Dochádza k porušovaniu práv, ľudia sa snažia e, maskovať e, nerovnosti, e, ženy sú tajne nútené do rodinného prostredia, späť do rodiny e, je vysoká nezamestnanosť, e, je e, zamedzované ženám dostať sa na trh práce, získať pracovné miesto. Je množstvo príkladov, vymenoval som niekoľko príkladov, ale určite ich je ešte viac a keď ešte dostaneme príspevky od ďalších, tak určite sa to dá doplniť o ďalšie príklady, alebo ktokoľvek, kto by chcel predlž, pre, e, predložiť pozmeňovací návrh, tak môžu urobiť. Tak chceli by sme tam e, zapracovať e, faktor obozretnosti pre verejné orgány dostatok zdrojov musí byť investovaný do presadzovania práv, ktoré existujú na papieri, ale neexistujú v praxi. Na záver sa chcem poďakovať sekretariátu, um, kolegom, môjmu, môjmu personálu. Ospravedlňujem sa, ak som zle vyslovil vaša mená, ale chcem sa vám poďakovať za pomoc, ktorú ste mi poskytli pri práci na obidvoch textoch. Teším sa na vaše príspevky. a teším sa na vaše pozmeňovacie návrhy, ktoré budú predložené následne na túto diskusiu a dúfam, že v konečnom efekte budeme mať e, koherentné, konzistentné stanovisko. Dobre, a teraz je čas pre tieňových spravodajcov a následne ostatní kolegovia. Čiže začneme EPP, Anna Maria Koraca. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, Agneta. Ďakujem, pani predsednička, v mene tieňových eh, spravodajcu eh, pani Sirpe Pietakajnanan eh, bohužiaľ nemohla byť dnes prítomná, takže sa budem snažiť ju zastúpiť. Článok 8 dáva Únii za úlohu podporovať rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach, čiže to nemôže byť otázka subsidiarity. Pokrok v rodovej rovnosti a právach žien nie je lineárny. Eh, úsilia podkopávať rodovú rovnosť a práva žien. Eh, toto sme zaznamenávali v globálnej rovine aj v EÚ. Eh, zaostávanie ľudských práv je často signálom mm, širších konfliktov a, in, a ako iné zásadné funkcie ako právny štát zlyhajú. Čiže zhoršovanie sa práv žien treba brať vážne a treba to monitorovať. Vyžaduje si to našu pozornosť, opatrenia, aby sme to pochopili a opatrenia, aby sme proti tomu bojovali. Niektoré členské štáty ešte stále neratifikovali dohovor eh, OSN, eh, istambulský dohovor na boj proti násiliu na ženách. Toto treba napraviť komisia. Členské štáty by mali sa pokúsiť o to, aby tieto veci boli prioritou. Členské štáty musia zabezpečiť, aby práva žien boli ústavne chránené a uznané ako rovnoprávne princípy demokracie a právneho štátu. Treba zabezpečiť primeranú ochranu a podporu týchto práv a to musí byť priorita. Je potrebná jasná cestná mapa pre dosiahnutie rodovej rovnosti a pre ochranu eh, rovnakých práv eh, pre ženy opatrenia na odstraňovanie násilia na ženách a domáceho násilia. To bolo v mene Sirpy. Piety Kejnen. Ďakujem veľmi pekne, Anna. A za SD máme Dury Wolf. Máte slovo. A ja hovorím v mene kolegu Eduarda Martana, ktorý dnes nemohol byť prítomný z rodinných dôvodov, musel sa vrátiť do Francúzska. Ospravedlňuje sa za svoju neprítomnosť, takže budem čítať jeho slova. Chcel by som sa poďakovať spravodajcovi za vynikajúce návrhy ústnej otázky a uznesenia. V tomto štádiu chcem zdôrazniť niekoľko bodov, rád o nich budem diskutovať so spravodajcom a stieňovými spravodajcami. Chcem požiadať Európsky komisiu, či si uvedomuje e, zhoršovanie sa, e, či E, si uvedomujú výzvy e, voči Európskej komisii, pretože mne chýba zjednotená reakcia e, na všetky útoky na sexuálne a reproduktívne práva. V súlade s tým, čo navrhol pán spravodajca, chcem tlačiť na vypracovanie legislatívneho návrhu v tejto oblasti, aby sa tam zahrnula stratégia proti fake news. Tam by mala byť kapitola týkajúca sa falošných informácií o šírenie falošných informácií o antikoncepcii na internete. Veľa občanov e, nachádzajú takéto informácie na internete. Podobný zákon bol prijatý pred niekoľkými rokmi a funguje to veľmi dobre, ale v podstate o to tu ide, čiže e, zdieľanie. No ale to bolo za mňa a teraz e, v mene Eduarda. Chcem európsku odpoveď na obete prostitúcie, aby im bolo umožnené uniknúť prostitúcii. Každý členský štát má rôzne, majú rôzne modely. Ja som za zrušenie tohto systému, ale spoločne menovateľ by bol pomáhať obetiam prostitúcie, eh, aby eh, im boli poskytnuté eh, útulky, teda ubytovanie, ale aby to bolo možné, potrebujeme špecifický rozpočet. Všetky združenia v členských štátoch sú znepokojené, pretože e, sa znižuje tento e, rozpočet. Čiže toto sú body, o ktorých by Eduard rád diskutoval a ešte raz sa ospravedlňuje za svoju neprítomnosť. Ďakujem veľmi pekne, Julie. ICR, e, pani Garbižnevská, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani. Ďakujem, pani predsednička vážení kolegovia. Som veľmi znepokojená týmto textom. Ide tu o propagandu. Je to veľmi jednoznačný e, pohľad na e, spoločnosť. E, prosím, zohľadnite aj môj názor. Pre chvíľu ste hovorili o rovnoprávnosti, takže prosím, aby ste e, tu vo výbore rešpektovali aj môj názor. Vám, že sa nechcete stretávať iba s takými ľuďmi, ktorí majú presne také isté náhľady ako vy. O tu predsa v demokracii nejde. Tento uh, dokument prostredkováva ľavicový pohľad na svet uh, a to uh, takým spôsobom, ako keby to bolo je to jediné možné. Obsahuje to všetkú feministickú terminológiu, Celý text je tým presiaknutý. Negatívne vyjadrovanie sa o všetkých, ktorí majú iný názor, to je poľutovania hodné. Nie je tu žiaden priestor pre diskusiu. Pokiaľ ide o e, širšie problémy, s ktorými ženy musia bojovať, to, čo sa v tomto dokumente e, spomína, e, spadá do ľavicovej agendy. Rovnoprávnosť neznamená, že ženy a muži sú bez rozdielu to isté. Majú rovnaké práva, ale ženy majú právo byť v rôznych úlohách, e, v rôznych oblastiach. Prosím, počúvajte ma pozorne. A je polutovania hodné, že sa tu veci vnímajú iba z jedného úzkeho pohľadu a celkovou situáciou hľadom zhoršenia sa e, práv žien. E, o to tu vôbec nejde. Pomyslíme si napríklad situáciu e, súvisiacu s so ohľadom no, napríklad rodičovských dovoleniek v krajinách ako Belgicko kde je naozaj veľmi krátka rodičovská dovolenka. Je to teda tá naj, najkratšia e, e, doba, ktorú umožňuje e, smernica krajiny, ktoré majú len 10 týždňovú rodičovskú dovolenku, to, tie majú naozaj toho, čo, veľa čo dobieha. Tie ženy, ktoré na konci tehotenstva sú v zlom zdravotnom stave, nemajú možnosť ani len eh, z dôvodu zdravotného eh, stavu ostať dlhšie na materskej dovolenke. Musia odísť eh, na materskú dovolenku ešte dva týždne pred tehotenstvom a po dvoch mesiacoch po narodení dieťaťa musia deti opustiť. Deti sú im vytrhnuté z náručia a um, nemôžu sa matky o ne e, starať v období, kedy ich deti najviac potrebujú. A ženy sa často vracajú už v zlom zdravotnom stave do e, práce. To má veľmi zlý dopad nielen na e, ich telesné, ale aj duševné zdravie. Tu v Európskom parlamente Eh, by človek vychádzal z toho, že eh, si to budú vážiť eh, všetky názory, ale zdá sa, že na pani Bill to neplatí. Ak v priebehu tehotenstva žena má zlý zdravotný stav, má právo na skratenie pracovnej doby. To je právo, ktoré žiaľ nie je známe. Informácie o ňom nie sú rozšírené medzi pracujúcimi tu e, v miestnosti je e, muž, e, ktorého manželka má 4 deti a nevedela o takejto možnosti. Prečo sa takéto informácie skrývajú? Prečo nie sú šírené? toto eh, podľa mňa predstavuje práve takýto negatívny postoj k právam eh, žien. Formálne tu síce je možnosť eh, nechať si skrátiť pracovnú dobu z 8 na 4 hodiny, ale o tomto práve ženy nevedia a preto to právo nevyužívajú. Vážené dámy a páni, v návrhu stanoviska si môžeme prečítať, že každý by mal mať e, právo na prerušenie tehotenstva, to je opäť demagógia. Skutočné problémy žien sa tu nejako nezohľadňujú, ani len práva žien, ktoré pracujú tu v Európskom parlamente, ktoré sú denodenne vystavené mnohým výzvam vo svojom pracovnom živote. Prosím, pochopte, že často títo ženy chcú mať rodinu, chcú mať deti, zároveň však aj povoleň, povolanie. A ak nemajú k dispozícii e, informácie o svojich právach, tak je to svojím spôsobom e, potlačanie ich e, práv. Prosím, snažte sa príjmať teda e, také opatrenia, ktoré by nám v tomto zmysle pomohli. Istanbulský dohovor e, žiadne problémy žien nerieši ani tých, ktoré pracujú tu v Európskom parlamente. Ďakujem pekne, pani Višňovská. Teraz otvárame e, priestor pre e, diskusiu ako prvý Koka Faria. Ďakujem, budem hovoriť po portugalsky aj ja. V prvom rade Chcem e, zablahoželať kolegovi Žoávi Pimentovi Lopesovi za jeho dôležitú prácu ktorá mm, je prepojená aj s témou, ktorej sa venujem ja. Sú tam veľmi e, podobné témy z časti. Chcel som sa spýtať kolegu spravodajcu, či by som nedala pouvažovať e, nad časťou textu, ktorá sa týka e, sexuálneho reproduktívneho zdravia. Sú to citlivé oblasti. Aj e, v mojej správe veľa politických skupín je tu veľmi citlivých, aj moja Myslím, že eh, by sme sa mali snažiť skôr eh, vytvoriť eh, text, ktorý by sa stretol s čo najväčšou, najširšou podporou zo strany politických skupín aj kolegov. Vypočuli sme si pred chvíľou vystúpenie kolegyne za EKR, vypočuli sme si jej stanovisko, ktoré treba rešpektovať. Musím povedať, že v mojej krajine Portugalsko je veľa negatívnych, ale aj pozitívnych eh, vecí. Mm, je pravdou, že v tejto oblasti toho treba ešte veľa urobiť. Takže eh, dúfajme, že sa nám podarí eh, napokon dospieť želeným výsledkom, ale treba dať veciam čas. Je pravda, že času nie je nikdy dosť, potrebujeme mať dosť času na to, aby sme mohli takéto zmeny zrealizovať. Ja sa vyjadrujem v mene skupiny EPP. Rešpektujem spravdajcu e, z GUE. Na e, viaceré témy máme odlišný názor, ale je tu aj konvergencia, pokiaľ ide o domáce násilie, istambulský dohovor. I ten je dôležité zrealizovať v členských štátoch a tých málo členských štátov, ktoré e, tento ešte neratifikovali, by to e, urobiť mali. Nebudem ich menovať. Poznáme ich všetci. Treba teda konať na národnej úrovni, aby sa čo najrychlejšie pristúpilo k ratifikácii. No a e, súhlasím so spravodajcom aj v tom, že tento hovorí, že toto nie je jediný nástroj, ktorý máme k dispozícii na to, aby sme zmenili situáciu. Hovoril som o partnerstvách a obchodných dohodách, aj o finančnej a podpore. Treba dávať veľký pomoc, e, veľký pozor v tejto oblasti. Tu je ešte veľa práce pred Európskou úniou. A na záver musím povedať, že sa treba vyhnúť e, nejasnostiam, treba v texte spomenúť aj problematiku migrujúcich komunít, hlavne utláčaných komunít. A teraz eh, použijem pravicovejší výraz. Utlačené eh, komunity, eh, ktoré sú súčasťou údajov o utečencoch z azijského kontinentu a aj od dňa, keď ale ja si myslím, že toto je dôležitý odkaz. A na záver, pani predsednička, chcem spomenúť aj e, problém nútenej prostitúcie. Keď som sa zúčastnil e, delegácie e, do Kolumbie na hranici s Venezuelou. Humanitárna tragédia, ku ktorej tam dochádza, Eh, jasne ukazuje, ak eh, túto problematiku núčenej prostitúcie, otroctva, to musíme v texte spomenúť. Ženy a deti sú najzraniteľnejšími eh, časťami populácie. Ďakujem. A teraz Anna Maria Koroca Bild. Ďakujem pekne, plne podporujem to, čo práve kolega povedal. Chcela by som povedať, že e, tieto otázky sú momentálne v Európe v dnešnej situácii tak dôležité. Vidíme, že extrémna právica ide e, ruka v ruke s e, vytváraním takéhoto negatívneho postoja k právam žien. Extrémna pravica sa snaží vplývať na vládu. Vidíme, že sa zmenšuje priestor pre občianskú spoločnosť, obzvlášť pre Eh, ženské organizácie, sexizmus eh, je opačnou stránkou populizmu. To je veľmi dôležité spomenúť. Nechápem, že eh, nejaká žena môže prináležať extrémnej pravici, ak sa zaujíma o ženské práva kolegyne Višňovskej musím povedať, že jej názory sú úplne rešpektované, rovnako ako my sa môže vyjadriť, predstaviť pozmeňovacie návrhy. Nechápem, prečo eh, keď tak eh, nie je z vašej politickej skupiny, by vaše práva ako členky parlamentu mali byť eh, potierané. Takto sa jednoducho v parlamente pracuje, takže takýto typ propagandy nerozumiem. Povedali ste, že istambulský dohovor e, e, problémy nerieši. Videli ste už ženu, ktorá bola znásilnená, išli ste do útulku pre ženy, e, Sredite sa s dievčatami, ktoré boli vo veku 13 e, donútené, e, vydať sa už sú e, tehotné. Videli ste e, Eh, dievčatá eh, s eh, genetickým zmrzačením. Toto nejako nesúvisí s katolickými hodnotami. Ja som hrdá na to, že som katolíčka, ale jednoducho ide tu o násilie. Násilie je násilie. A tieto sily, ktoré sa tu mobilizujú, E, sú prepojené e, s ľuďmi ako Putin, ktorému sa podarilo dekriminalizovať e, domáce násilie. Pokiaľ vám úplne nedolámu nohy, tak jednoducho nikto nebude odsudený za domáce násilie. A takisto Eh, Trump, ktorý sa snaží eh, zastaviť financovanie pre všetky medzinárodné organizácie, ktoré eh, sa snažia pomáhať dievčana, dievčatám, ktoré, ktoré sú tehotné. Takže toto je naozaj o záchrane života ja som veľmi rada, že Európska únia um, sa snaží kompenzovať eh, v oblasti financovania práve to, čo eh, Trump eh, škrtá. Vidíme takúto situáciu aj v Rumunsku. Tam extrémisti atakujú občianskú spoločnosť, reproduktívne práva, sexuálne práva. Okrešujú práve práva žien a preto je táto správa mimoriadne dôležitá a preto je to také tragické a neakcept tovateľné, že ešte stále niektorí členovia parlamentu namietajú eh, niečo proti eh, istambulskému dohovoru. Nie je to ideológia proti ženám, je to eh, nesprávna interpretácia ako spravodajkynia pre istambulský dohovor, to už 5 rokov opakujem. Rada Európy bola veľmi jasná vo svojich formuláciách definície rodového násilia. Je to násilie voči ženám, pretože e, sú to ženy. Nič iné, žiadne LGBT, žiadne e, kresťanské hodnoty, rodinné hodnoty a tak ďalej, ale niektorí ľudia jednoducho e, sa snažia nevidieť realitu. Musíme proti tomuto bojovať. To, čo je dôležité v tomto uznesení, je, že chceme vyslať silné posolstvo ženám a ženským organizáciám, aby sme im vyjadrili e, podporu e, za to, že tak odvážne sa zastávajú práv žien. Práva žien sú e, ľudské práva. Prosím, neupadajme túto ideológie. Subsid, veci, ktoré spadajú pod úspory alebo subsidiaritu, nemiešajme ich. Práva žien sú naozaj veľmi dôležitá téma Ďakujem pekne, Anna Maria Koraca eh, Bild, Julie eh, Ward. Teraz, ale prosím len eh, dve minúty každý, lebo nemáme dosť času. Ďakujem, budem stručná. Chcela som len poukázať, ehm, že toto zhoršovanie situácie žien vlastne sa vzťahuje na minulosť. My by sme sa nemali pozerať do minulosti, ale mali by sme sa zaoberať budúcnosťou. Mali by sme sa snažiť udržiavať si ten priestor, ktorý tu máme, ale určite by sme nemali um, spätkovať. Takže uvedomme si, čo toto uh, slovo znamená a uvedomme si fakt, že žijeme v 21. storočí. Uh, zaoberala som sa týmto slovom, týmto výrazom často vedie aj k verejným eh, protestom. Videli sme eh, protesty žien v Polsku, ktoré bojovali proti tomu, aby sa im odňali ich práva aby sa dostali do situácie, kde by e, sa mohlo hroziť ich e, zdravie. Nuž tak tomuto dochádza, keď sa e, takto zhoršuje situácia. Ľudia, ktorí sa nikdy nezamali o politiku, zrazu začnú vyjadrovať svoje názory. Viete, Trump, Trump urobil určité dobré veci, prebudil ženy, ukázal im, aké nebezpečenstva tu sú keď sa niekto snaží okliešťovať, zmenšovať naše práva, to je veľmi dôležité chápať keď nevytvoríme eh, záväzné mechanizmy eh, v zákonoch, aby sa eh, skoncovalo s násilím voči ženám a dievčatám a LGBTI, čo sa stane? Stane sa, že budú ľudia prichádzať o život a Anna Mária veľmi si ťa vážim za ten prejav, ktorý si práve mala, pretože ja som sa stretla s takýmito ženami, ktoré zažili násilie a to je dôvod, ktorý ma e, priviedol do politiky. Kvôli ním e, tu teraz som, kvôli tej bolesti, ktorú e, zažívajú, kvôli tomu, čo zažili ich rodiny. Jednoducho musíme len spoločne v tomto boji vytrvať bez toho, aby sa členské e, štáty e, nezasadili, nepodpísali sa pod túto e, deklaráciu. Toto je len prvý krok, potom to musia pretávať do praxe. Je to celý proces. Ďakujem pekne na jednu minútu. Jedviga Višňovská. Som rozhorčená a nechcem, aby mi niekto hovoril, že som na, za násilie na ženách. Neviem, či ste len nepočúvali, alebo či to bolo zle predlžené. Ja som sa vyjadrila veľmi obsiaho. Asi ste e, ma vôbec nepočúvali a ne, pripisujte mi niečo, čo som ani nepovedala. Som proti násiliu na ženách. Avšak Vy sa tu teraz tvárite, že tá jedna vec súvisí s tou druhou, keď je niekto proti eutanázii, proti prerušeniu tehotenstva. To neznamená, že ste za násilie na ženách. To je hlúposť. Som proti násiliu. A nechcem, aby ste mi čosi takéto e, pripisovali ako výrok. Po druhé, keď hovoríme o istambulskom dohovore, no už môžeme o ňom radi hovoriť, ale keď sa tu napríklad definuje, že sú tu určité že je to do, spoločenský dohovor, tak nesúhlasím, keď sa hovorí, že tradič, tradícia a rodina, že sú to zdroje násilia, to je nesprávne. by kres, kresťanská kultúra bola zdrojom násilia na ženách. My, obaja, pani, my obe, pani predsednička, sme z Polska. Viete, že v Polsku násilie na ženách má najnižšiu mieru, patrí k najnižším mieram v Európe. Uvedomte si realitu. Ešte posledné slova z vašej strany? Nie. Nemôžeme pokračovať v tejto diskusii. Mali by sme skončiť. Minútka pre spravodajcu. Ďakujem. Táto kráska, krátka rozpráva je len prvým, prvým uh, naškrtnutím uh, tej téme. Potrebujeme ešte pozmiece návrhy. Uh, skutočnosť, že sa tak deje, e, to nie je náhoda, že je to proste odpoveď na, na, eh, na politický výber eh, vlád eh, jednotlivých krajín. Niekto sa rozhoduje ekonomicky. Nie je to len otázka extrémnej pravice. Chcem odmietnúť túto myšlienku. Nejde to len kvôli uh, uh, kra- uh, extrémnej pravici, že tu máme takýto vývoj kde e, sa, že sa v oblasti sociálnych a ekonomických práv e, dejú kroky späť. Takéto ani nechcem hovoriť o migrácii z, z Mexika do, do Spojených štátov, ako mi naznačoval kolega. Komentáre boli veľmi dôležité, napríklad o pro, prostitúcia neexistuje niečo ako nútená či nenútená prostitúcia, ale to je na inú diskusiu. Potrebujeme spoločnú bázu, aby sme mohli dosiahnuť uznesenie, ktoré bude do tej miery konsenzuálne, ako to bude vyhovovať všetkým skupinám. To je moja predstava, skôr než by som prezentoval stratégie či zákony. Či už hovoríme o Istambule alebo iných e, právach, treba zabezpečiť, aby sa reálne implementovali, aby sa reagovalo na dopady násilia na ženách. Lehota na pozmiece návrhy je 4. október o 12. hodine. Takže máme zo pár dní Hlasovanie vo výbore pre práva žien bude 8. novembra a v pléne potom na 2. novembrovom pléne. Ďakujem vám všetkým zúčastneným. Ako som očakávala, diskusia bola e, veľmi dynamická. 10. novembra sa stretneme znova. 10. E, oktobra, pardon. Chcem poďakovať našim tlmočníkom, že nám pridali zo pár minút. Ďakujem.